Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Dámy a páni, vážení kolegovia, začína naša schôdza. Prvý bod programu, správa Gardini, Európska reakcia na katastrofy úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Pustíme sa do rozpravy a najskôr dostane slovo pani Gardini na 4 minúty ako spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička.